tiež uznanie všetkým e, e, mužom a ženám, e, ktoré nasadzujú svoje životy pri pomoci druhým. Ďakujem pani za... Ďakujem vám za toto vyjadrenie aj za vaše reakcie. Máme pred sebou 50 hlasovaní a um, predpokladám, že máme uh, možnosť ich uh, urobiť uh, dobre. Najprv je správa pani Hotela návrh